tento parlament e, teraz chce skôr rozpočet, e, kde bude ešte viac peňazí ako kedykoľvek predtým tiecť e, do pokladne EÚ. A myslím si, že pôvodný zámer princípu subsidiarity bolo, aby sa zlepšil život ľudí a preto chcem, aby ste vypli autopilota a prestali stále zvyšovať centralizáciu a preto e, nechali na členské štáty, aby robili rozhodnutia, ktoré sa rozhodnú, že e, lepšie dokážu robiť e, sami, ako keby ich mali odozdávať do Bruselu. A ja očakám, že potom sa životy ľudí zlepšia dramaticky, potom ako Spojené kráľovstvo vystúpi z tejto inštitúcie. Teraz kolega Zdechovský. Možno nie som člen Brexit Party a možno na rozdiel od členov Brexit Party eh, chodím po európskych agentúrách, takže poznám ich práci a poznám prácu takisto Európskej únie. A aj keď som za reformu Európskej únie, dokážem si predstaviť to, že tento rozpočet musel vzniknúť na základe nejakého konsenzu. A tento konsenzu musel vzniknúť na základe nejakej predlohy Európskej komisie, na základe pripomienkovania členských štátov a takisto Európskeho parlamentu. A pretože a nežijem v žiadnej bubline ako niektorí členovia tohto parlamentu, ktorí si myslia, že Európsky parlament a európske inštitúcie sú odtrhnuté od reality a veľa z, nich na rozdiel, veľa z nás na rozdiel od nich cestuje a napríklad číta rozpočet Európskej únie a takisto aj správy auditorov. Vieme o podpore navýšiť programy alebo peniaze pre agentúru GSA o 2,43 miliard eur, pretože ak táto agentúra ktorá dnes v súčasnej dobe zabezpečuje Galileo a zabezpečuje ďalšie služby, sa má dokončiť jej transformácia, tak potrebujeme tie peniaze do tej agentúry dať, aby zaistila nové úlohy, ktoré sú pred nami. A to je predovšetkým bezpečnosť občianov, po druhé je to nahradenie navigačného signálu a ďalších schopností. A preto aj verím, že sa nakoniec nájdú na to peniaze a že po konzultácii s radou sa ukáže fínske predsedníctvo ako to najlepšie a dokáže nájsť dobrý konsenzus tak pre komisiu, pre kom radu, ako aj pre parlament. Ďakujem. You, you have a blue card request from Mr. Sokol. Pán Sokol e, má e, požiadavku položiť vám e, otázku na základe modrej karty. Ďakujem, pani podpredsednička. Pán Zdechovský, vy ste spomenuli našich kolegov zo strany Brexitu a mám nasledovnú otázku. Prečo si myslíte, že sú takí nespokojní? Keby EÚ neexistovala, tak by nikdy nemali možnosť vyjadrovať tieto vyhlásenia tak otvorene verejnosti. Tak prečo si myslíte, že šíria dezinformáciu a lži e, v v súvislosti s tým, že ich štát mal všetky rôzne výhrady a výhody a stále neboli e, spokojní. Tak prečo e, toto hovoria? Nechápem. Ja nejsem sa stal europoslancom. Ďakujem, myslím, že nebudem potrebovať 30 sekúnd. Dnes som sa stal europoslancom, tak som študoval v Rakúsku psychológiu a mali sme tam prípady frustrovaných ľudí a mali sme tam prípady e, frustrátov a myslím, že málo kedy nejaká diagnóza tak platí na niektorých členov tohto parlamentu ako to, čo som videl vtedy pri tých diagnózach. Takže to je moja odpoveď. Ďakujem pekne. Ďalší je kolega Deutsch. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Vážená predsednička, milí kolegovia, Ehm, treba nám povedať, že e, nie je dobrý rozpočet, ale len taký, ktorý schválime alebo zamietneme. A teraz e, predložím návrh, aby zajtra pri hlasovaní o tomto návrhu rozpočtu 2020, že tento má byť prijatý. A preto navrhujem podporiť tento rozpočet a mm, prirodzene e, bolo s ním veľa problémov, môžeme ich spomenúť, ale návrh e, parlamentu obsahuje e, návrh, podľa ktorého ja som prednesol iniciatívu, že máme dať o 3 miliardy eur v rozpočtu 2020 na eh, kohezdnú politiku a eh, tu je pokrok a mohli by sme eh, sa tým vyhnúť situácii, s ktorou sme boli konfrontovaní v posledných rokoch vo viacročnom finančnom rámci a preto navrhujem, aby sme ten návrh parlamentu podporili. Kolega Kirisos. To, čo hovorím našim britským priateľom, je to, že nemôžu sa púšťať finančného riadenia Európskej únie len tak, pretože máme pravidla, pokiaľ ide o pakt rastu a stability, nesmieme prekročiť 3 HDP. Pre Veľkú Britániu tento deficit predstavuje okolo 4 až 5 HDP. Pán Johnson, britský premiér požiadal, aby sme navýšili výdavky, verejné výdavky, aby sme zabezpečili lepšie zvládnutie Brexitu. Tu je ten eh, samotný problém deficitu a efektívnosti nie u nás, ale tam. Aj keď sme veľmi efektívni, pokiaľ ide o naše finančné riadenie, čo robíme už roky, je potrebné, aby sme mali takisto ďalšie úsilie v rámci financovania a rada môže pomôcť e, dosiahnuť tie cieľe, ktoré všetci si e, želajú. E dla sprawozdawczyń osiągnięcia Chcem zablažovať e, spravodajcom za dosiahnutie ťažkého e, kompromisu a teším sa so súhlasom nad tým, že Únia musí byť aktivnejšia v kľúčových oblastiach v roku 2020 a preto Európsky parlament navrhuje zvýšiť ten rozpočet o 2,7 miliardy eur a, a my e, navrhujeme viac ako 171 miliard e, v rozpočte, e, ktorý má aktívne financovať ochranu životného prostredia, program Erasmus, aj podporu pre malé a stredné podniky, ale aj výskum a hlavne dôležité výskum na podporu liečby rakoviny a tiež boja proti africkému moru ošípaných, eh, ktorý pošte eh, veľa eh, chovateľov v Polsku. Tiež ďakujem za pridelenie 2 milióny eur pre inovatívny projekt Monitoring Darknet a tento bude podporovať služby, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť Európanov, boj proti trestnej činnosti a tiež e, e, zneužívaniu neplnoletých a nezákonný obchod so zbraniami a boj proti terorizmu. Ja dúfam, že zajtra ten ťažko vypracovaný kompromis bude prijatý rozhodnou väčšinou hlasov. Ďakujem. Ďalší rečník má slovo kolega Hava z EPP. Domnule președinte, domnilor, domnule comisar. Pani pracovníčka, pán komisár, dámy a páni, drahí kolegovia. Ja by som chcela poďakovať eh, za to, že mám tu príležitosť sa tu vyjadriť. Eh, som novým európskym poslancom, eh, mám trošku strach sa vôbec vyjadriť v tejto veľkej sale, keď vidím, že každý nakoniec sa vyjadrí a potom odíde preč takže samozrejme je to najdemokratickejšie, aby sme sa navzájom vypočuli, ale možno aj počkali si na tú odpoveď. Je potrebné hovoriť o solidarite, o Európe. Určite tu máme možnosť byť tu prítomný, vypočúci druhých a, a takto by to malo fungovať. Takže my naozaj nesúhlasíme so škrtmi a takisto nebudeme hlasovať eh, za tieto zásadné škrty, pretože toto je synonymom zabranenia rozvoja miestnych komunít. A takisto sa snažíme zabezpečiť veľa výsledkov do splnenie cieľov. My chceme, aby Európa bola naozaj dôležitým aktérom v boji proti klimatickým zmenám, aby bola na čele konkurencieschopnosti, aby bola čo najinkluzívnejšia, najvyváženejšia v sociálnej oblasti a preto potrebujeme zodpovedný rozpočet. Preto musíme zostať tu a vypočuť si všetkých, aby sme naďalej mohli spolu rokovať. Ďalší rečník je pani Špiraky z EPP. Ďakujem pani predsedníčka, pán Oettinger, dámy a páni, zastupcova fínskeho predsedníctva. Škrty pre rozpočet 2020 to sú obrovské škrty, ktoré obmedzujú vytváranie nových pracovných miest, takisto e, zdroje pre mladých, pre výskum, tiež možnosť pre strategické investície a pre dodatočné zdroje pre vytváranie pracovných miest. Avšak okrem týchto škrtov, hlavne v tomto finančnom rámci, my očakávame ten ďalší rozpočet na vianočný finančný rámec 2021-2027, kde potrebujeme viac štedrosti, viac politickej odvahy. Určite treba bojovať proti klimatickým zmenám, na to potrebujeme dodatočné zdroje, potrebujeme takzvaný mm, fond pre prechod pre tie krajiny, ktoré prechádzajú od uhlia k iným zdrojom, ako je aj región u mňa v Grécku Potrebujeme podporovať technológie na základe výskumu, potrebujeme vytvárať nové miesta, je potrebné preskúmať túto otázku škrtov, hlavne keď hovoríme o flexibilite. Ďakujem pekne. A tým sme ukončili diskusiu na um, Catch the máme 5 uh, e, rečníkov. Najprv kolega Čuhadá z so SAD. Kolega Čuhadáro. Doamna președinte, sunt Tudor Ciuhodaru, medic, medic... Ďakujem. Som lekár v, na pohodovosti v Rumunsku a chcem hovoriť o tejto nemocnici, o tomto meste, o tom, čo robíme v rámci európskeho projektu, pretože veľmi málo sa tu hovorí o zdraví a podporil nás program v tejto oblasti a Môžu to byť 6,2 milióna eur k dispozícii a to sa efektívne vynakladá na európskej úrovni napríklad e, pri prípadoch požiarov, záplav, ďalších prírodných katastrof. Myslíme si, že je potrebné mať efektívne opatrenia, aby sme mohli financovať takéto e, zásahy v mene všetkých pacientov, potenciálnych európskych pacientov, chcem, aby ste zohľadnili vývoj európskeho mechanizmu civilnej obrany, e, uľahčiť do prácu lekárov, logistiky, ľudí priamo v teréne, potom takisto terapeutické zásahy e, pre politraumatizované osoby. Je takisto nevyhnutné, aby všetky členské štáty e, priložili ruku k dielu môžeme pomôcť tomu um, aj európskym rozpočtom. Potrebujeme prostriedky, aby sme dokázali implementovať uh, program boja proti rakovine na Európskej uh, únie. Jednota z rodnorodosti sa týka aj zdravia. Ďakujem. Egy perces hozzászólásokra van lehetőség. Ďakujem. Teraz jednominútové vystúpenia. Pán kolega Wallace na minútu. Komisia hovorí o prioritizácii rastu a konkurencieschopnosti, hovorí o klimatických aktivitách, mladých ľuďoch, ľudských právach. Neustalom, ale neustály rast nie je zlučiteľný s klimatickými opatreniami. Rast e, prináša zo sebou rastúce im, emisie, ale e, klimatické aktivity to nezastavia nemáme tu skutočné konanie. Takisto si myslím, že e, treba roz, mobilizovať viac rozpočtových e, prostriedkov. Nie je všetko v poriadku. Je v poriadku odkladať si peniaze na horšie časy, ak e, sú veci super, ale nie je to super. Máme obrovskú chudobu, pracujúcu chudobu a malé firmy v celej Európe e, ledva prežívajú. Prečo neurobíme niečo s tými peniazmi, ktoré sú odložené na riešenie nerovnosti? Hovoríte o ľudských právach? Áno, ale ľudské práva sú obrovská téma. Právo na e, e mzdu, z ktorej sa dá dobre žiť, právo na ubytovanie, zdravotnú starostlivosť. Prečo sa nezamerieme viac na to? Hovoríte o európskych hodnotách, o tom, že chcete pomôcť mimovládkam. To by malo podporiť demokraciu, právny štát právny štát. No dobre, ale čo tam to zatknutie kataláncov alebo Juliana Assangea? Je tam príliš veľa nekonzistentností vo vašom prístupe. Ďakujem pekne. Slovo dávam kolegovi Sokolovi z EPP. gospođo podpredsednice. Klimatska Ďakujem pani podpredsednička. Zmena klímy, technologický vývoj, migrácia, nové geopolitické výzvy. To sú všetko aspekty, pred ktorými sa EÚ ocitá a som rád, že návrh parlamentu je najprogresívnejší a že sme nezabudli na politiku súdržnosti ani na spoločnú polovstrovskú politiku čo je základ solidarity, na ktorom stojí EÚ, solidarita s menej vyvinutými členskými štátmi, ako je napríklad Chorvátsko, odkiaľ som ja. Parlament tiež navrhol zvýšenie e, fondov v horizonte 2020 o miliardu eur a potrebujeme e, vyrovnané regionálne rozdelenie. Pokiaľ ide o horizont 2020, Disproporčný objem peňazí ide do bohatých krajín, ktoré majú dobre rozvinutú infraštruktúru, ktoré majú porovnateľnú výhodu, komparatívnu výhodu s inými členskými štátmi. Takže musíme vyrovnať eh, to východisko v členských štátoch, východiskovú pozíciu prosím som politiky súdržnosti, aby menej rozvinuté krajiny dokázali dobehnúť rozvinutejšie krajiny aby sa mohli uchádzať o financovanie z programu Horizon 2020. Teraz za SAD nech sa páči, vy máte slovo. Mavritis. Mavritis. Όσοι επιθυμούμε μια δυνατή Ευρώπη, θα αναμέναμε να υπάρχει και η ανάλογη... Pokiaľ ide o, o to, čo čakáme od tohto rozpočtu, je naozaj dostatočná finančná pomoc. Nebudem teraz eh, citovať jednotlivé čísla. Vypočul som si výzvu na projekty, ktoré by priniesli pridanú hodnotu Európe. Eh, pán komisár, ak sme teraz na začiatku budúceho mandátu a chceme diskutovať o rozpočte, eh, chápem, že tento rozpočet môžeme e, zamerať sa aj na Turecko. Keď sa pozrieme na e, nedostatok demokracie na tureckej pôde a takisto na inváziu Turecka do Sýrie, e, takisto porušovanie medzinárodného práva na cyperskej pôde, toto všetci vysvetlite mi, ako táto istá metóda môže priniesť odlišné výsledky voči Turecku. Ďakujem. pekne. Ako posledný dostane slovo pán kolega Kelhes Reniu. No, v keď hovoríme v tejto snemovni, samozrejme naše rozhodnutia budú mať dopad všade v Európe. Musíme byť sebe úprimní, keď hovoríme o výzvach, pre ktorými sa Európa ocitá, pokiaľ ide o demografiu, starnúce obyvateľstvo, životné prostredie nedostatok výskumu, vývoja a inovácií v EÚ a mnohé ďalšie oblasti, kde sme nedokázali investovať e, ani nie EÚ ako taká, ale e, národné vlády, tak jednoducho musí tu byť povinnosť opäť posúdiť e, tie budúce, a pozrieť sa na to, ako posudzujeme budúce investície do infraštruktúry, do vývoja a do oblasti ekonomiky, kde je dlhodobý rozvoj. Takže pakt stability a rastu um, bráni investícií do budúcnosti a naozaj si myslím, že rozpočet EÚ je iba malým aspektom celkovej obrovskej výzvy, ktoré sa musíme postaviť. Takže vyzývam aj ostatných, aby sa pozreli na túto konkrétnu tému, aby sme sa vrátili k tomuto paktu, aby sme um, vlastne uvoľnili vládam ruky, aby investovali do životného prostredia, vzdelávania, do infraštruktúry a ďalších e, rozhodujúcich oblastí, ktoré zvýšia dynamiku EÚ. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali ku koncu rozpravy a slovo dávam v mene komisie pánovi Oettingerovi. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ja som eh, so svojimi spolupracovníkmi intenzívne eh, si vypočul všetky vaše pripomienky, návrhy, kritiku, očakávania a v nadchádzajúcich hodinách a dňoch to podrobne vyhodnotíme a dôsledne to preskúmam. E, mali by sme tu mať potom takú e, mali by sme predložiť e, štúdiu realizovateľnosti o pár dní, teda zohľadnia sa návrhy parlamentu po vašom zajtrašom rozhodnutí tu pléne. Takisto by sa zohľadnili návrhy na, na pozmeňovacie návrhy rady, ktoré sme už dostali. A to sa teda spolu vyhodnotí. Takisto na tému informácií, ktoré žiadal parlament ohľadne rezerv, podmienok e, súvisiacich s týmito rezervami. To všetko vám poskytneme a dúfame, že teda dosiahneme toľko, aby e, rozpočet na rok 2020 sa dal realizovať bez, eh, bez eh, zdržania. Veľmi sa mi páčil príspevok pána eh, poslanca Valesa a budem na to reagovať. Je rast ako taký zlý pre klímu a ochranu klímy? To spochybňujem. Viem si predstaviť rastúcu ekonomiku, ekonomiku Európskej únie, ktorá nebude rásť proti E, ochrane klímy, ale mm, práve dá sa to dosiahnuť pri ochrane klímy, alebo aspoň neutrálne. Dve myšlienky k tomu. Celý sektor služieb, e, kde mm, sa staráme od ľudí, kde posilníme vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, kde posilníme mm, vzdelávanie detí, výchovu detí. To môže priniesť rast, ale s emisiami, komínmi, CO2, skleníkovými plynmi, to nemá absolútne nič dočinenia. Čiže vždy ide o tú otázku, že kde má rásť hospodárstvo a teda tento ekonomický svet. Po druhé, keď sa na to pozrieme zo strany energetiky, ak budeme sa zasazovať za veternú energiu, máme to už aj výrku a chceme to tam mať, veterné mm, elektrárne potrebujú e, ocel, meď, betón. A otázka teda je, ako sa ocel, meď, alumínium a betón vyrábajú. V moderných oceliárniach veľmi efektívne, vysoko efektívne, ekologicky, alebo máme dovozy zo zahraničia, zo starých oceliarní, ktoré robia cenový dumping a menej investujú. Preto vás prosím, aby ste akceptovali, že hospodársky rast, rast HDP nie je jednak jednej prepojený s rastom emisí CO2. Pripomínam, že Európska únia za posledné 10 ročia zaznamenala zásadný rast a napriek tomu emisie CO2 klesli nedostatočne ale predsa len klesli. A prepojenie emisí a hospodárskeho rastu to je možné a dá sa to doložiť. A posledná vec, musíme chcieť rast aspoň tam, kde sú regióny EÚ ešte nedostatočne rozvinuté. Prijal by som si napríklad rozvoj vidieckých e, oblastí v Bulharsku, v Chorvátsku, aby mali rovnaký blahobyt ako občania v Dubline alebo v Štutgarte. Všetko ostatné by bolo nesolidárne. Preto politika rastu ostáva súčasťou našej e, štruktúrálnej e, politiky, politiky súdržnosti a tak ďalej dá sa to robiť aj bez toho, aby sme škodili klíme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz poprosím pána Tilikajna v mene rady, aby zareagoval. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, pán komisár, dámy a páni. Veľmi pozorne som počul argumenty, ktoré tu zazneli počas tejto veľmi živej rozpravy. Zaznamenal som si uh, rôzne názory. Chcem poďakovať spravodajcom, tieňovým spravodajcom, predsedom výborov, eh, predstaviteľom eh, politických skupín za ich jasnú argumentáciu. Pomohlo to vyjasniť pozíciu Európskeho parlamentu a aké sú vaše priority a budem teda kolegov v rade informovať podľa toho, čo som tu dnes počul. Ako tu dnes niekto v rozprave spomenul, na dohodu treba dvoch. A to je veľ, veľká pravda. Rada urobí všetko, čo bude v jej silách, aby e, mala in, konštruktívny dialog, aby sme sa dokázali roz, dohodnúť rozpočte na rok 2020 v rámci lehoty, ktorú predpokladá zmluva. Opäť vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Holmajer, nech sa páči. Vážený pán komisár, vážené predsedníctvo rady, kolegyňa, kolegovia, v prvom rade chcem zareagovať na slova pána Krá, ktorý tak veľmi vyzval národnú kompetenciu, e, proti ktorej Európa neprináša nič, že je tu odsudzenie od občanov Vôbec ste si pozreli niekedy tie položky v rozpočte, ktoré e, posilňujeme? Zaoberali ste sa vôbec s tým, že ide o konkrétny onkologický výskum, je tam cezhraničná spolupráca univerzít, e, vysokoškolských inštitúcií, zaoberali ste sa napríklad výskumom palivových článkov, zaoberali ste sa interoperabilitou energetických systémov, oceliarstvo, ktoré spomínal komisár, e, kde medzičasom je výskum a emisie CO2 v oceliarstve sa používajú na e, e, tvorbu surovín do chemického priemyslu, čiže vlastne je možné mať e, oceliarstvo, ktoré bude CO2 neutrálne. To všetko je konkrétne. Ak si myslíte, že dôsledky na klímu potom nie sú, tak môžem povedať len toľko, že ak robíme takýto výskum, a, tak využijú to aj ostatní a bude to mať dosah na celý svet, nielen na Európu. To je náš cieľ, aby sme boli moderní, konkurencieschopní, aby sme sa zaoberali klímou, aby sme boli um, e, ekologickí, aby sme robili výskum, ktorý nám do, umožní byť celosvetovo konkurencieschopný schopní. To je náš spoločný cieľ eh, aby sme veci spájali. A milé predsedníctvo rady z Fínska, ja si prajem úprimne povedané trošku menej eh, stoických odpovedí, prajem si skôr spoločnú angažovanosť. Samozrejme vieme ako parlament, že aj my musíme byť ochotní pristúpiť na kompromis, ale aj rada sa musí trošku pohnúť smerom aspoň o milimeter a prijala by som si, aby sme ešte do 15. novembra sa vedeli e, porozprávať, pretože e, tie ciele, ktoré si parlament zvolil, naozaj stoja za to, aby sme o nich diskutovali, aby sme sa spoločne pokúsili vyslať silný signál, aby tí e, páni, ktorí tam hore ako Briti veľmi zdôrazňujú práve to negatívne. Ja britským kolegyňam a kolegom môžem naozaj povedať len toľko, že Európsky dvor auditorov tiež si posvietí na Britániu. Aj tam sú národné orgány auditu, kde teda úprimne povedané vyjadrili napríklad veľké výhrady voči tomu, že vo VSA sa neplnia štandardy. Ale ja nechcem, aby sme sa takto e, navzájom rozprávali. Ak dochádza k chybám, chceme ich napraviť, či už k ním dochádza Británia alebo už kdekoľvek aj v Nemecku ale chceme mať rozumný rozpočet, chceme sa navzájom rešpektovať a chceme rozpočet, ktorý nás posunie dopredu. O to mi ide. Ďakujem. Ďakujem pekne. A nasleduje pani poslankyňa Guardia mal na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Holmajer urobila vynikajúci záver pre túto diskusiu. Ja chcem takisto posilniť tú myšlienku, že ak by boli eh, flexibilné inštitúcie pre rokovanie rozpočtu 2020, tak to je jedine Európsky parlament, ktorý to dosi- eh, vie dosiahnuť, pretože eh, je naozaj flexibilný, čo dokázal aj pri rozpočte 2020. Chcem poďakovať pani Holmajer za jej prácu na všeobecnom rozpočte a takisto aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na vypracovaní tohto rozpočtu, tohto nášho stánu stanoviska. A takisto ako aj pri rozlúčení my sme ukázali aj pánovi Ettingerovi a pánovi Hambergovi. Naozaj chcem im poďakovať, pánovi hlavne komisárovi Ettingerovi, pretože naozaj v mnohých eh, našich rokovaniach sme sa zhodli, vždy sme konštruktívne diskutovali a všetci sme sa snažili brániť taký európsky rozpočet na báze konkrétnych čísel, aby sme vysvetlili to, že naozaj aké negatívne dopady môžu škrty na tomto rozpočete mať v rámci jednotlivých programov. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Ďakujem pekne. Týmto je naša rozprava ukončená. Hlasovanie bude zajtra. Predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, dovolte mi, aby som vás informovala o opravách vo výbore ITRE, Juri a Libe, ktoré boli včera plénu oznámené a nebol k tomu žiadny návrh podaný na hlasovanie, preto v zmysle článku 241 odsek 4 rokovacieho poriadku tieto opravy po, sú považované za prijaté. Ďakujem pekne. A teraz následuje ďalší bod programu Ide o správu Petri Sarvama, Absolutorium 2017, Európsky podporný úrad pre azyl. A 9.0011 z roku 2019 je číslo dokumentu. A ešte než otvorím rozpravu, chcela som poukázať na to, že voľná rozpráva HDI alebo modré karty je možné nahlásiť aj elektronicky a preto vás prosím, aby ste mali e, na rozprávach aj svoje hlasovacie karty, tak sa môžete potom elektronicky prihlásiť. A teraz slovo má na 4 minúty pán Sárvama spravodajca. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať aj dvoru uh, už auditorov a sieť agentúr a pracovníkom tohto parlamentu za ich veľmi cennú prácu e, na konaní absolútnej rezerv 2020, 2017. Dnes diskutujeme o poslednom absolutóriu z tohto roka. Decentralizované agentúry sú veľmi viditeľné v členských štátoch a majú priamy dosah na každodenný život občanov únie. Je to prípad najmä Európskeho podporného úradu pre azyl EASO Utečenská kríza otriasla Európu v roku 2015 a hoci na um, pozadí štatistiky tá kríza sa zdá byť pod kontrolou, musíme zabezpečiť udržateľnosť nášho asilového systému, aby sme sa vyhli novým krízam, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti. A toto je dôvod, prečo prostriedky z európskeho rozpočtu vynaložené e, na tento účel musia byť vynaložené veľmi účinne a treba zabrániť akýmkoľvek podvodom. Žiaľ, v prípade EASO e, to neplatilo na finančný rok 2017. Európsky dvor auditorov dostal E, vyjadrenie auditora s pripomienkou, pokiaľ ide o vynaložené prostriedky, legálnosť a regulérnosť výdavkov a teda všetky agentúry prešli okrem EASO a ľutujeme, že e, dvor auditorov dal e, negatívne stanovisko. Dôvod, prečo bolo toto stanovisko vydané, mm, to súvislo s mm, nezhodou pri platbách, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a tak ďalej. Takže v marci 2019 Európsky parlament sa rozhodol, že odloží udelenie absolutória mm, výkonnému riaditeľovi EASO na finančný rok o ktorý išlo a takisto sa odloží e, účtovná zavierka na tento rok. E, pokiaľ ide o tie e, orgány zodpovedné za absolutorium, výbor na kontrolu rozpočtu, jedno, takmer jednohlasne hlasoval za odmietnutie absolutoria na rok 2017. Zohľadnili sa nasledujúce témy. Najprv teda zistenia OLAFu, čo sa týka neregulárnosti súvisiacich s porušením eh, obstarávacích procesov, eh, zlé využitie fondov únie, eh, mismanagement, otázky ľudských zdrojov, porušenie pravidel ochrany údajov, Ehm, obťažovanie a nevhodné správanie voči zamestnancom. Po druhé, systematická povaha nedodržiavania sa prejavuje v nedaadekvátnych interných kontrolných systémoch a po tretie, ehm, kom- kombinovaná chyba predstavovala aspoň 7,7 milióna eur, čo je 10,3 celkových platieb ktoré EASO zrealizovalo v roku 2017. Okrem toho musíme vyzdvihnúť, že rozpočet na rok 2017 sa implementoval pod dohľadom e, predchádzajúceho manažmentu a táto správa sa týka absolutoria na tento rok. Avšak e, berieme na vedomie záväzok nového manažmentu, prijať e, zásadné reformy, aby sa implementoval aj systém interných kontrol a vo všeobecnosti nemôžeme e, pristúpiť na kompromis medzi, teda pokiaľ ide o e, riadne e, manažovanie fondov EÚ a dúfam, že ani parlament nepristúpi na takýto kompromis. Tak ako to bolo v prípade EASO v roku 2017, teda jediný, jediná cesta vpred je zamietnuto absolutórium. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má v mene Európskej komisie pán Oettinger, 3 minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poslankyňa poslanci, na úvod chcem poďakovať pánovi kolegovi Sarvama, ktorý bol spravodajca. Chcem poďakovať za jeho prácu. Myslím, že tá záležitosť EASO a rozpočtový rok 2017. Eh, to sa mu podarilo dobre eh, osvetliť, eh, preskúmať. EASO zohráva kľúčovú úlohu v oblasti európskej migračnej politiky. A samozrejme, pokiaľ ide o poradenstvo členských štátov, v ich migračnej politike EASO prispieva k budovaniu európskeho azylového systému. A tu sme uprostred a chceme prijať ďalšie kroky, na základe ktorých by EASO mohlo zahrať ešte silnejšiu úlohu. A potrebujeme samozrejme dôveru a solidaritu. EASO je partnerom členských štátov, podporuje ich azylové systémy, ktoré sú konfrontované s veľkým pošou žiadosti o azyl. Aj pokiaľ ide o rýchle presídlenie migrantov, Eh, ktorých členské štáty príjmajú dobrovoľne. Je EASO dôležitým poskytovateľom služieb aby sme zabezpečili konvergenciu národných azylových systémov, má EASO normy na podmienky príjmania, ktoré vypracovali, aby platili v celej Európe. Členské štáty majú právo a berú si toto právo využívať odborné poznatky EASO napríklad pri otázke aká je situácia v krajinách pôvodu, kde EASO môže poskytnúť rozsiahle informácie. Význam práce tejto agentúry je jeden z dôvodov, prečo komisia otázku riadenia EASO a predošlé problémy berie veľmi vážne. Ide o autoritu EASO, ktorá je nevyhnutná. My ako komisia už v roku 2017 sledujeme situáciu v EASO a podporujeme e, snahu zlepšiť riadenie a spôsob práce agentúry, aby sa predišlo chybám z minulosti najmä pokiaľ ide o nábor, o, obstarávanie a tak ďalej. Tam pri tom vnútornom riadení kladieme veľký dôraz. Aktívne sme podporili management EASO aby sa odstranili predošlé chyby, najmä pokiaľ ide o rozpočet, e, realizáciu rozpočtu, obstarávanie a nábor. Mm, budeme v tom aj pokračovať. Ale jedna vec nám musí byť všetkým jasná. Máme tu dva druhy agentúr v EÚ. Jeden druh sú výkonné agentúry, ktoré sú vlastne súčasťou úloh komisie. Tam je dohľad úplne jasný. A potom máme decentrálne agentúry, ktoré na základe sekundárneho práva majú tak aj byť. Ich právna štruktúra je takto e, plánovaná. Komisia tu má veľmi obmedzenú spoluzodpovednosť. Hlavným zodpovedným je predstavenstvo, kde sú zástupcov, alebo teda správna rada, kde sú všetky členské štáty zastúpení. A hlavným zodpovedným je management. Takže v zásade tieto decentrálne agentúry sú niekde v tom trojuholníku medzi radou, parlamentom a komisiou. A ja, ja, jasný odborný dohľad, služobný dohľad, jasná funkcia nejakého predstaveného, ale právny dohľad, to tu nie je. A zo skúseností za posledné 10 roky, e, krátko pred môjim odchodom, môžem tu dať rade návrh, že by sme pri týchto decentrálnych agentúrach, ktoré nadobudli na význame za posledné roky, a teda, aby sme sa ponaučili z chýb, aby sme tu mali jasný odborný dohľad, aby tu bol služobný dohľad, právny dohľad. Či to musí byť potom komisia, to už mm, nie je posadné, ale mm, minimálne by to teda mal byť orgán, ktorý 7 dní v týždni, 24 hodín denne operatívne funguje a venuje sa tejto úlohe aby na seba mohol prevzať aj e, garancie. Ak je to v prvom rade zodpovednosťou agentúry odstrániť chyby, tak v zásade je tu e, istá e, istý dôvod na vylúčenie, takže mm, malo by to byť niečo externé. V tomuto prípadu vítame že spolupráca s tou e, správnou radou a s dočasným riaditeľom viedla k veľkým, veľkému pokroku. 48 zo 61 opatrení, ktoré predpokladal akčný plán, sa už zrealizovalo a Európsky dvor auditorov e, teda tie nedostatky, ktoré sa tam skonštatovali, e, boli odstranené. Išlo posilnenie obstarávacieho procesu, išlo posilnenie interných kontrol a išlo urýchlenie pri nábore nových zamestnancov v roku 2019 sa dosiahol pokrok. Zo 150 sa tento rok nábralo 100, 100 nových zamestnancov, boli nahradení istí manažery a iba 6 miest ostalo neobsadených. A sme presvedčení, že nová riaditeľka, pani Gregory, ktorá pred pár mesiacmi nastúpila do funkcie, skonsoliduje túto prácu a zabezpečí e, plnú realizáciu opatrení, aby sa EASO stalo opäť plne dôveryhodným. Komisia bude ďalej e, sprevádzať realizáciu všetkých opatrení. A nadväznosti na správu OLAFu. Komisia podporuje realizáciu opatrení týkajúci sa kompetencií e, tejto agentúry Našim cieľom musí byť zaviesť opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa vôbec zopakovali takéto prípady. Komisia počíta najmä s podporou manažmentu ESO, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie agentúry. Sme pripravení e, dať k dispozícii naše odborné poznatky. A aby sme prispeli k tomu, že tie výzvy v oblasti azylu budú zvládnuté, tak sme už pred tromi rokmi predložili návrh, ako urobiť z EASO plnoprávnu e, azylovú agentúru EÚ, aby mohla naplniť svoj mandát. Takže naša e, výzva voči parlamentu a členským štátom je, aby spracovali naše návrhy na zmenu, aby sa táto legislatíva mohla tiež rýchlo prijať. Ďakujem pekne. Teraz pán Zdechovský má slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Vážený pán spravodajca, najprv mi dovolte tiež poďakovať spravodajcovi pánovi servamovi za odvedenú prácu, pretože naozaj aj dnešná prezentácia bola výborná a presne tam popísal tie problémy EASO. Ja agentúru EASO navštevujem na Malte, na Valte, vo Valete každý rok, bol som tam aj v roku 2017 a v roku 2017 si pamätám na tú prezentáciu tejto agentúry, ktorá mi ukazovala, ako sa má rozrásť, ako má plniť e, nové úlohy, ako má naozaj našlapnuté k tomu, aby bola jedna z najdôležitejších agentúr Európskej únii. A tento škandál, čo urobil, zašlapal túto agentúru do zeme to, čo sa dialo v agentúre, je škandálózne a je potrebné povedať a na tomto pléne naozaj povedať, že niečo takéto podobné nebudeme nikdy akceptovať. By som chcel poďakovať aj Európskemu účtovnému dvoru a OLAFu, ktorí spolupracovali na vyšetrenie tejto kauzy nebola dokonca prešetrená táto kauza kvôli kapacite ľudí, ktorí na tom pracovali. V každom prípade už toho, čo sa ukázalo, môžeme povedať, že som bol šokovaný a verím, že toto prerokovanie bude memento mori pre všetkých riaditeľov agentúr, aby niečo podobné neop- veci, ktoré sa tam diali, neopakovali. Ďakujem. képviselő asszonyé, a szocialisták és demokraták. Ďakujem pani Wolters, SAD. Európsky úrad pre podporu azylu eh, je kľúčový partner pre riešenie migračných víziev. a Nárast stability na hraniciach EÚ spôsobil, eh, že eh, migrácia je jedna z najpalčivejších politických tém a Poslanie e, tohoto úradu e, je e, ťažké, musí zlepšovať plnenie spoločného európskeho azylového systému a musí podporovať členské štáty pod tlakom, ako je Grécko a Taliansko. A aby EASO vykonal všetky tieto dôležité úlohy, potrebuje našu podporu a má podporu SAD. Ale žiaľ, z hľadiska rozpočtovej kontroly v 2017 aj predtým bolo viacero nezrovnalostí a um, tieto nastali aj pri riadení personálu, aj eh, pri eh, eh, riadení a nakládaní s výdavkami a preto SAD nemôže udeliť absolutárium za rok 2017 a preto 2017 eh, eh, pani eh, Gregory urobila značný pokrok pri riešení minulých problémov a tiež nápravných opatrení do budúcnosti. Ona si zasluhuje všetku podporu, ktorú môže dostať pri plnení týchto krokov. A preto som potešená, že uznesenie, o ktorom budeme hlasovať zajtra, zdôrazňuje tento pozitívny vývoj. S terajším tempom pokroku e, v úrade ASO by e, malo byť možné nechať e, minulé problémy so sebou a mm, tvrdo pracovať na podpore azylových politík EÚ. A dúfam, že teraz budeme môcť postupovať, pretože potrebujeme EASO ako kľúčového spojenca pri riešení našich spoločných víziev a braneniu ďalších tragédií na našich hraniciach. Ďakujem. Pani Strugáriu má slovo e, v mene skupiny Renew. Domnule komisár, dragi colegi, factual... Pán komisár, drahí kolegovia, ja si myslím, že je toto minimum, ktoré by sme mali urobiť. Mali by sme podporiť v oblasti azylovej politiky, zabezpečiť naše priority a naozaj snažiť sa urobiť všetko preto, aby sme tento rozpočet ohlasovali, pretože eh, eh, toto eh, je suma, ktorá ide z našich vreciek. Je potrebné naozaj si uvedomiť, že tu hovoríme o verejných výdavkov, o politickej a európskej agente. Je potrebné brániť a zohľadňovať rôzne normy, pokiaľ ide o jednotlivé oblasti. My sme inštitúcia, ktorá by mala byť eh, naozaj praktická, ktorá by mala byť riadená zodpovedne Zodpovedne by sme mali riadiť financie, ktoré boli zverené nám zo strany 550 miliónov európskych občanov. A minulý rok sme prijali určité rozhodnutie. Myslím, že toto sú dôležité otázky a že by sme mali mať aj, e, mali zabezpečiť aj dobré fungovanie tak e, európskych inštitúcií, ako aj jednotlivých agentúr e, a aby sme zle nepoužívali finančné prostriedky zo strany európskych daňových poplatníkov. Nesmieme zabúdať však eh, tých, ktorých sa týka azylová politika. Tento plán by mal zabezpečiť to, aby bol implementovaný a realizovaný až eh, do konca a žiadne rozpočtové škrty by ho nemali ohroziť. Eh, Politiky priadenia častokrát sú ovplyvňované zlým využívaním financií. Mali by sme naozaj toto všetko vedieť zabezpečiť pre všetky európske inštitúty. Ďakujem pani kolegyňa. Ďalej sa prihlásila pani von Kramon Taubadel. Thank you, chair, dear Ďakujem mm, kolegovia. EÚ potrebuje plne fungujúci úrad e, pre e, podporu azylu. Občania a my, poslanci, očakávame, že všetky inštitúcie budú postupovať podľa etických, finančných a ďalších pravidel našej únie. A musím zablažovať e, za prácu novej rejiteľky Nia Gregory a jej vedeniu e, za tvrdú prácu. Vo svojej práci e, postupu podľa akčného plánu a dosiahli značný pokrok, ako už kolegovia spomenuli. Teraz e, prechádzajú e, cez obdobie značného rastu, aj čo sa týka veľkosti rozpočtu, aj čo sa týka zamestnaného personálu. Potrebujú podporu ďalších inštitúcií, aby sa stali agentúrou, ktorú potrebujeme, agentúrou, ktorej plní svoje úlohy a podporuje členské štáty a orgány a tretie štáty a tých žiadateľov o azyl, ktorí prídu do Európy pre pomoc. A keď pamätáme na to, aké EASO by sme chceli mať, e, a mm, potom by sme naozaj nemali udeliť absolutórium za rok 2017. No teším sa na marec 2020, aby sme udelili absolutórium pre EASO. Danke. Joachim Kuss. Pán predseda, dámy a páni, chcem pripomenúť, že e, téma sa nazýva Absolutorium e, z rok 2017 EASA tohoto podporného úradu a e, nie e, je téma o, hodnote a o existencii a nejde o to, že by sme chceli ARSO zatvoriť. takže tá e, naliehavosť e, týchto e, vystúpení je pre mňa prekvapivá. Ide tu absolutorium a keď dobre chápem naredenie rozpočte, tak je roz, udelenie rozpočtu absolutória o výdavkoch a účinnostiach a za tých 20, v roku 2017, ako už spravodaj si povedal, tam máme viac ako 10 e, prostriedkov, e, ktorí e, neboli riadne čerpané a neboli čerpané na svoj účel. A táto skutočnosť nám neopravňuje udeliť absolutorium a tým pádom je táto otázka hneď vyriešená. A Richard Čarnecký sa hlásil slovo. Pán predseda, pán komisár, vážený, chcem sa poďakovať komisárovi za prácu s nami. Ehm, ehm, môžeme uh, s vami súhlasiť alebo nie, ale že ste mali uh, e, svoj e, uh, cieľ a to je v časoch uh, vzácne, keď mnoho politikov nemá, ale treba prejsť k veci. Uh, ťažko alebo zriedka sa uh, podarí, aby sa odvolal šéf kľúčovej inštitúcie z hľadiska uh, témy a veci, e, ktorou žijú e, občania EÚ, pretože e, otázka azylantov a migrantov sa týka mnohých osob a majú o ňu záujem. A nečudujeme sa teda, že táto vec tiež vadila mnohým europoslancom a tento rozpočet bol realizovaný, ale um, táto vec ukazuje, a táto správa ukazuje, že tí, ktorí najviac kričali v otázkach, hovorí o tom, ako jednotlivé e, štáty v e, veci e, azylu často majú problémy a výhrady. Teraz pán Urban Krespo má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o útečencov. Spomeňme si na Lesbos, na všetky tie ťažkosti, žiadosti o azyl a všetky tie e, situácie, v ktorých boli títo utečenci, ktoré zažívali sociálne e, otázky tohto by mal práve riešiť tento, tá, táto agentúra. Nedostatok e, administratívy, nedostatok vzdelaných ľudí, všetky tie žiadosti toto boli buď e, konkrétne otázky, e, na ktoré vplývala situácia buď v Iraku alebo v Sýrii. My si myslíme, že toto je súčasťou európskej stratégie externalizácie e, našich hraníc, kde agentúra je práve E, takou e, agentúrou, ktorá robí tú handlivú úlohu vyrokovateľa, vyjednavača s Tureckom. Ide o potlačanie ľudských práv a nie o nejaké objektívne a bezpečnostné ciele, ktoré chceme zabezpečiť v rámci zahraničnej politiky EÚ. Ďakujem. Herr Lagos, Johannes Pán predseda, otázka, ktorú si kladieme a ktorá nás je, zaujíma nás v otázke azylu, je to, že sme urobili všetko, čo bolo treba okolo migrantov, pretože máme tu veľa peňazí, veľa financií a niektorí si z toho urobili biznis. Avšak je potrebné povedať, e, kto je za čo zodpovedný, pretože tu, sú tu milióny eur, ktoré zmizli. A zdá sa, že s mimovládnymi organizáciami sme vytvorili takú skupinu, ktorá kradne tieto peniaze, ktoré pochádzajú od európskych daňových poplatníkov. Nie je to vôbec náhoda, že pred mesiacom som predložil e, žalobu na grécky súd, aby som zistil, že kde sú tie finančné prostriedky niektorých mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú nezákonnému pristahovalectvu. Ja viem, kde je problém a viem, čo sa deje v Grécku. Štát robí, čo chcú mimovládne organizácie a to je niečo, na čo by sme sa mali pozrieť zblízka. Ďakujem pekne, pán López. Teraz ďalší rečník, pán eh, Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, výbor pre ľudské slobody, ktorému predseda podporuje, aby sme vytvorili túto agentúru EASO eh, e spoločne, eh, ktorý by bol súčasťou azylovej politiky EÚ, pretože nám poskytuje praktické nástroje, ktoré potrebujeme pre výzber údajov a takisto aj faktov. Je tu problém riadenia azylu, ako aj žiadateľov o azyl. Ale zároveň e, tvrdíme, že je tu všeobecné zablokovanie aktualizácie práve toho vytvorenia tejto agentúry zo strany rady, pretože nie je schopná odblokovať eh, reformu európskeho systému azylu. A preto žiadame komisiu, aby podporila odblokovanie tohto balíčku pre azyl. A nakoniec účtovný dvor povedal, že tu boli určité nedostatky, pokiaľ išlo o žiadateľov o azyl z roku 2017-2018. A toto bolo aj zverejnené. Takže dúfame, že governance clan e, tohto agentúry EASO bude naďalej môcť pracovať na transparentnej báze a my, Výbor pre ľudské slobody, podporíme túto agentúru. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Bernard Cimniok. Ďakujem, pán predseda. Azylová politika EÚ je e, jedna katastrofa a EASO je e, stroj na ničenie peňazí. Ako tá správa jasne ukazuje, nepotrebujeme agentúru pre azylové otázky, potrebujeme agentúru pre e, navracanie migrantov. E, miesto toho, že e, mrha peňazmi, e, mali e, by sa tieto e, použiť na efektívnu ostrahu na vonkajších hraniciach a e, znížiť e, e, skutočnú migráciu na nulu. E, medzi tým e, nastal vojnový stav e, v Sýrii a e, musíme zabrať tomu, aby prichádzajúci teroristi infiltrovali